fungovaní EÚ. Komisia je pripravená detálne rozoberať všetky atributy dialogu so zainteresovanými stranami v tejto otázke. Predseda sa e, poďakoval pani komisárke aj e, spravodajcovi pánovi Derosa. Vážení kolegovia, dobrá správa. Stojíme pred posledným bodom dnešného večera. Je to správa Filipa Kačmarka, vplyv rozvojovej politiky EÚ. Máte slovo. Pani komisár, šanovní państwo. Sprawozdanie, nad którym będziemy... Dámy a páni, zajtra budem hlasovať o správe, ktorá je dôležitá pre budúcnosť e, spolupráce pre rozvoj. A to preto, e, že v oktobre vydá Európska komisia oznámenie o prioritách európskej rozvojovej politiky a počas roku e, tiež predloží komisia návrh z iniciatívy o nástroji rozvojovej spolupráce a v Južnej Koreji bude fórum na vysokej úrovni k rozvoju pomoci a toto bude tiež jednou z priorit polského predsedníctva. Okrem e, toho je to osobiteľ, že to čo týka očakávania k rozvoju spolupráci Európskej únie a e, tiež zelená kniha v súvislosti s rastom a trvalo rozvojom je dôležitá, ktorú teraz komisia predložila. A v výbore pre rozvoj um, bol dosiahnutý kompromis a súhlasíme s návrhmi komisára Piboxa a súhlasíme, že sa treba sústrediť na účinky a konkrétne výsledky. To však neznamená, že um, tieto indikátory musíme úplne odstraniť. Musíme sa vyhnúť situácie, v ktorej by sme e, sa uh, na e, sektory alebo štáty, kde si myslíme, že je ľahšie dosiahnuť tieto ciele. Musíme pamätať na tých najchudobnejších, ktorí majú tú smolu, že žijú v tých najhoršie riedených štátoch. A okrem toho 27% najchudobnejších ľudí nebýva v najchudobnejších štátoch, ale v štátoch so stredným príjmom. Rozvojová spolupráca nesmie vychádzať z toho, že sa bude e, sústredovať na tie najchudobnejšie štáty, ale e, musí do e, toho zahrnúť aj tie štáty, ktoré majú stredne veľký príjem. Tiež musím podporiť tých, ktorí vyžadujú lepšiu koordináciu a to nám môžeme vyzvať svedomie bohatých členských štátov a v niektorých štátoch majú osobitne vysoký potenciál a chceme, aby sa priority zamerali na tých najchudobnejších a ich požiadavky na metódy naplňania, aby aj malé a stredné podniky mohli byť zohľadnené a musíme um, postupovať na miestnej a regionálnej úrovni. A ďalšie dva dôležité um, témy e, sú vyvážený e, rozvoj a klimatické zmeny. Téma, ktorá bola osobitne dôležitá vo výbore, je pojem inclusive growth. Nemusíme sa bať eh, tohoto pojmu. Je to taký rast, ktorý sa zameriava na mm, záujmy chudobných a tieto zohľadňuje a dôsledok a je a dôsledok a eh, účinok je taký, že zabezpečuje sociálny rast. Vieme, že to nie je ľahká úloha a že to um, prináša ďalšie um, úlohy, ako napríklad prístup k trhu práce a zlepšené pracovné normy, aj zlepšené sociálne systémy, aj, sociálny, aj systémy odvodov. Toto sú ďalšie s tým spojené úlohy a výbor pre rozvoj pri viacerých príležitostiach zopakoval, že keď stanovíme eh, nové štandardy alebo pravidlá, tak nesmieme tie staré odstraňovať. Teraz, keď eh, nové požiadavky kladieme, tak nesmieme tie staré odstraňovať a toto je nielen morálna požiadavka, ale je to tiež bez našej dôveryhodnosti. A teda je eh, posilnená účinnosť eh, pri rozvojovej spolupráci a nesmie byť vnímaná ako zamienka, aby sme mm, pomoc pre rozvojové štáty znižovali a musíme naplňať svoje mm, sľuby a chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným a expertom aj sekretariatu za vypracovanie tejto správy. Ďakujem pánovi Kačmarkovi. Vidím viacerých ľudí, ktorí chcú sa ujať slova. Najprv dám túto možnosť Kakele. Ďakujem, ďakujem aj spravodajcovi Proces e, dosiahnutia účinnosti je dôležitý v rozvojovej pomoci a myslím si, že princíp, ktorý stanovila Parížská deklarácia, je správny, aby naša rozvojová pomoc bola účinnejšia, ale nesmieme si pliesť e, myšlienku účinnosti s hodnotou za peniaze. Rozvoj nepríde za noc. Počet škôl, ktoré postavíte, nehovorí nič o kvalite školstva a vzdelávania, ktoré sa deje v tejto škole a nemali by sme padnúť do pasce, že budeme vyžadovať krátkodobé mm, výsledky, ktoré nemusia ani podporiť naše dlhodobé ciele a rozvoj. Rozvoj trvá mm, čas a mm, je mi ľúto, ak to nesúhlasí s volebnými plánmi kazujem, ale to je život a tak to funguje a nesmieme zabúdať na dlhodobý pohľad. Thank you, Mr. Cortez. Ďakujem, pán Cortez Lastra. Ďakujem, pán predsedajúci. Súčasná hospodárska kríza musíme aj v Únii predefinovať našu rozvojovú pomoc a lep musíme byť účinnejší, aby sme dosiahli viacej a lepšie výsledky boji proti chudobe. EÚ je vynikajúcou platformou na lepšiu koordináciu pomoci EÚ a členských štátov. Máme príležitosť zvýšiť úsilie v účinnosti pomoci aj oficiálnej rozvojovej pomoci, pretože sama o sebe táto nevykorení chudobu. Niektoré výzvy, ktoré sú na európskej a medzinárodnej úrovni a budú vyžadovať našu odpoveď a tiež predefinovanie našich priorít. Poprvé, rozvojová spolupráca po miléniových cieľov musíme uvažovať, aké budúce ciele by si mala medzinárodná spolupráca stanoviť na odstránenie chudoby. Mali by sme mať aj inovatívne mechanizmy financovania. Potrebujeme financovať e, rozvoj, ale nebude to postačujúce na to zníženie chudoby. Potrebujeme zavedenie napríklad dane z finančných transakcií a tiež potreba, aby sme skutočne dosiahli v e, plánovaní v boji proti chudobám a tiež v proti chudobe a v boji proti klimatickým zmenám tieto politiky integrovať. A musíme posilniť aj našu spoluprácu e, s rozvíjajúcimi sa e, ekonomikami. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Rojtova, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Úplne podporujem, aby Európsky rozvojový fond našiel svoje miesto v celkovom rozpočte EÚ a páči sa mi, že kolega Kačmárek formuloval nerigidné stanovisko, nielen pokiaľ je tlak na lepšiu kontrolu prostriedkov, transparentnosť a efektívnosť verejnej správy v krajinách, ktoré túto pomoc dostávajú pretože akákoľvek e, veľká pomoc nestojí a nie je k ničomu, ak e, sa stratí v prepadlisku korupcie a sústrediť sa len na obmedzené množstvo bezpečných krajín na úkor iných krajín, tak to je problém, pretože práve v týchto krajinách by tá pomoc bola potrebnejšia. A ešte varovanie, ktoré je aj v článku 84 tejto správy pri nákupe poľnohospodárskej pôdy čínskymi investormi Veľmi vážne to môže ohroziť miestnych obyvateľov. Ide o hrozbu pre zásobovanie potravinami a pre rozvoj plnohospodárskej činnosti v týchto oblastiach. Ja tiež ďakujem. A teraz má slovo pán Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Há neste debate uma questão central, eh, que é, diga-se, muito tejto debate existuje ústredná téma, ktorá sa nás dá e, veľmi e, vhodná. Keď hovoríme o tejto téme, súdržnosť, e, súdržnosť medzi cieľmi tejto politiky a konkrétnou politikou, ktorá sa naplňa v praxi, na druhej strane si uvedomujem dôležitosť poľnohospodárstva a používania domácich zdrojov ako nevyhnutý faktor, aby sa podporovala emancipácia slobodného, autonómneho, nezávislého rozvoja rozvojových štátov. Na druhej strane sme vsadili na liberalizáciu ekonomiky a systému financí, ktorý um, sľubuje um, možnosti rozvoja a ktorý uh, vedie k tomu, uh, že sa zvyšuje uh, eh, prípas medzi štátmi severu a juhu a uh, Ehm, hovorí sa o boja proti chudobe, ale vidíme, e, že ehm, štruktúrne nástroje ako napríklad MMF, e, ktoré vedú k tomu, e, že sa rúcajú verejné služby, a mm, tzv. diplomácia surovín vedie k neokolonialistickému postupu a tieto upierajú ehm, práva využívania služieb vo všeobecnom záujme

So, Madam Commissioner, it's 12 to... Ďakujem, pani komisárka. Je 300 na 12. Sľubil som vám, že pôjdete domov o 5.12, takže záleží od vás, ako dlho budete hovoriť. Je to veľmi milé, pán predseda. Ďakujem pekne za túto podporu. Myslím, že veľmi eh, dobre to pasuje do tejto rozpravy, ktorú máme teraz a rozmýšľaniu o budúcej rozvoje politiky a veľmi dobre to aj pasuje k tejto debate. Mali sme tu práve zelenú mm, knihu o rozvoje politiky a mm, prinieslo nám to veľa reakcií a tiež e, veľa príspevok od rôznych účastníkov a zistenia nájdeme na webovej stránke. Po zohľadení týchto zistení počas pripomienkovacieho konania komisia pripravuje e, následné oznámenie a toto bude e, pripravené v polovici oktobra. Potom, ako sme to zvážili s potešením, e, vidíme, že e, je tu málo rozdielov v myslení o tom, ako zvýšiť dopad rozvojej politiky EÚ. Je jasné, že sa zhodneme, e, že musíme viac urobiť, aby sme podporili trvalo udržateľný rast a parlament v tejto zelenej knihe odporúča zamerať sa na energetiku a potravinovú bezpečnosť. Tiež súhlasíme s parlamentom, ako to bolo vyjadrené v vašej e, správe, e, že je dôležité dobré vládnutie pre znižovanie chudoby, vrátanie dôležitosti boja proti chudoby, aby daňové systémy dobre fungovali E, my um, súhlasíme s e, vašou starosťou, aby sa zabezpečila prihľadnosť e, pre využívanie tejto pomoci a politická reforma. A komisia rovnako ako parlament si cení úlohu regionálnych a miestnych orgánov aj národných parlamentov. Naďalej chceme vidieť ďalšie kroky v oblasti rozvoja a vzdelávania a zdravia komisia súhlasí parlamentom, že treba aplikovať e, široký súbor opatrení e, aj pri zužovaní rozdielov v príjmoch a komisia si myslí, že tie rozvojové celé milenia poskytujú najlepšie nástroje súhlasíme s tým, že treba zvyšiť účinnosť a transparentnosť a všetci sme potešení, keď vidíme, že posledná Európska rada podporila odhľadanie členských štátov, aby e, zvyšili všetky úroveň na 0,7 HNI e, do roku 2015, e, čo sa týka dôležitosti podpory politiky pre súdržnosť rozvoja. Ja som potešená s vašim návrhom 49, aby sme mm, dali do súvislosti vonkajšiu politiku s eh, migráciou a s vnútornými politikami migrácie. Čo sa týka rozlišovania súhlasíme, že eh, pomoc treba zamerať na tie štáty, ktoré to potrebujú najviac a kde to môže eh, najväčší účinok mať. To však neznamená, že sa budeme zameriavať len na tie tzv. štáty a že budeme ehm, robiť stratégiu bez rizikov. Práve naopak, my si myslíme, že tie krehké štáty sú životne dôležitý prvok rozvojovej politiky. Tiež so zaujímavom sme zaznamenali návrhy parlamentu, čo sa týka hodnotenia rizik e, spolupráce s súkromnou sférou, aby sme sa nevrátili k tesnej pomoci a e, inovatívnym finančným mechanizmom. Tiež berieme na vedomie vaše dovolky e, národu rovnosť a podpory najzraniteľných spoločenstiev v týchto štátoch som si istá, že parlament aj spravodajca, pán Kačmarek, nájdeme eh, mnohé eh, myšlenky, ktoré dáme aj do budúceho znamenia. Ďakujem, pán predseda, aj za vaše príspevky. And I would like... A ja sa chcem poďakovať pani komisárke za trpezlivosť, že vydržala až do tejto hodiny. Ďakujem, pán Kačmarek, za vašu správu. Rozpráva e, na, e, venovaná správe pána Kačmarka je uzavretá. Prvne sa rozídeme, mám niekoľko oznámení. Pán Viktor Uspalský v súvislosti s novými skutočnosťami, ktorými došlo v jeho prípade, e, predložil žiadosť o preskúmanie Európskeho parlamentu 7. zo 7